kalastussopimukset mukaan lukien ja annan je to správa ďalej, správa extrém, vonkajší rozmer spoločnej politiky, vrátanie rybarských dohod vám slovo spravodajkyni na 4 minúty. Pani Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým deňovým spravodajcom za skvelú spoluprácu na tejto správe. Predovšetkým chcem poďakovať aj poradnej eh, rade eh, na diálku, ktorá zorganizovala konferenciu v Las Palmas, aby sme eh, tam sa mohli pozrieť, čo hovoria oni a mohli to zapracovať do správy. Som veľmi rada, že všetci máme rovnaký cieľ podporovať udržateľný rybolov, aby rybnej populácie bola na takej úrovni, aby výnos bol čo najudržateľnejší a to nie len v európskych vodách, ale aj mimo nich. Z historického hľadiska sme mali veľmi dobré e, dôvody byť kritický voči rybolovu, pretože bol dosť neudržateľný. Avšak naša nová rybárska politika prináša aj pravidlá pre rybolo mimo Európsku úniu. Rešpektovať musíme ľudské práva a e, loviť len tam, kde je nadbytok rýb. Napríklad tu je dohoda s Mauritániom, o ktorej sa bude onedlho hlasovať v parlamente a to by nám malo slúžiť ako taký návod pre ďalšie kroky a chcela by som poďakovať komisii. Viem, že rokovanie s Mauritániou boli veľmi, to bol veľmi ťažký proces a komisiu by sme mali pochváliť, že odvedli veľký kus dobrej práce. Teraz je treba zaručiť, že budú splnené podmienky a musíme e, tento proces blízka sledovať. Mauritánia musí e, plniť všetky podmienky a taktiež publikovať svoje ďalšie dohody aj so súkromnými spoločnosťami tejto správe sú mnohé aspekty, napríklad tu vytvorenie regulačného eh, rámca pre, rámca pre e, spojené podniky a taktiež že tam, e, sú tam aspekty v súvislosti s pomocou tretím krajinám, e, sú tam, e, je tam ošetrený taktiež prístup do afrických vôd všetkým flotilám, e, a rôzne kontrolné programy a taktiež sieť rybarských dohôd musí zaručiť, že všetky rybolovné flotily budú držiavať rovnaké princípy, čo týka udržateľ, udržateľnosti. Taktiež tu máme regulačný rámec pre spoločné podniky, ktoré tým pádom musia byť transparentné a udržateľné. Toto je treba zaručiť. A čo sa týka politických strán, tak tu som veľmi rada, že sme preklonuli rozdiely medzi nami, že Európsky parlament sleduje spoločný cieľ, že chceme zlepšiť e, riadne spravovanie oblasti rybolovu. Európska únia musí e, podporiť e, v podstate preteky tým správnym smerom, nie preteky v, vo vyčerpaní rybných zásob. Takže tu máme taktiež návrh ohľadom e, rybných stavov, tam sú tiež e, spravodajkyňou a tomu sa dostaneme na budúcem plenárnom zasadaní. Ďakujem. Ďakujem. A teraz príde spontánna rozpráva aj, Mám tu sedem rečníkov. Všetkým dám slovo. Ako prvý hovoriť pán Mato. Ďakujem za slovo. aby by som chcel na úvod pogratulovať spravodajkyni. V tomto prípade bola skutočne schopná zladiť narodenie dieťaťa s vypracovaním dobrej správy. A čo sa týka rybolovnej politiky, to je zásadný aspekt pre politiku v Európe. A dohody s tretími krajinami, a to je, sú dôležitým aspektom oni nám totiž prinášajú nielen hospodársky prínos, ale aj e, obyvateľom týchto regiónov a taktiež pomáhajú e, rozvoju ich rybolovu a Európska únia za posledných pár rokov e, vylepšila kvalitu svojich rybárskych dohôd a Môžeme sa chváliť tým, že naše flotily rešpektujú na globálnej úrovni tie najvyššie environmentálne a sociálne štandardy. Potrebujeme e, udržateľný rybolov, potrebujeme transparentné dohody a je treba, aby sa plnili e, štandard, štandardy a podniky a to, e, pardon, podmienky zo všetkých strán. Ďakujem. Teraz pán Serrao Santos. Señor presidente, señora comissário antes de mais eu quero felicitar a relatora a deputada Liné Hermes. Takže ďakujem. Chcem sa poďakovať pani Linej Ekström. Je to prvá práca s tieňovými spravodajcami. Prebehla veľmi dobre teda v prospech toho, aby sa vypracovala iniciatívna správa parlamentu. Kolega Gabriel Mato už upozornil na to, že je potrebné hovoriť o uznaní biologickej mnohorakosti. Rybárstvo je bezprostredne ohrozené, teda pokiaľ ide o diverzifikáciu. Dalo by sa hovoriť o veľmi mnohých veciach ja pevne verím, že budeme pozitívne hlasovať. Pokiaľ ide S plus D, myslíme si, že by mal existovať jednotný register vo vodách pre vody Európskej únie, aby to mohli používať všetci. Kolega Marias. Ďakujem pekne, pán predsed, pani predsedajúca. Tieto existujúce konflikty majú nič spoločné s krajinami. Teda tí, ktorí majú problémy, to sú tí, ktoré, ktorí majú zlé podmienky a majú podmienky, majú e, konflikt s Európskou komisiou cítime istý nátlak, pretože azijské krajiny nerešpektujú tie základné e, e, pravidlá. Čiže viete, tá e, vonkajšia dimenzia by mala chrániť záujmy malých rybárov a mala by odstraňovať ilegálne rybárstvo aj mimo vôd Európskej únie. No ale to nebude mať význam, ak spoločná politika nebude reagovať na tieto požiadavky týkajúce sa zmien politík pre také krajiny, ako je napríklad Grécko. Ďakujem za slovo, ďakujem aj spravodajkyni za odvedenú prácu. Chcem povedať, že Európska flotila, európsky eh, profesionál v oblasti rybolovu sú skutočne rešpektujú životné prostredie pri, využi- pri rybolove a to na v podstate najviac v globálnom meradle a bojujú proti eh, neohlásenému a nelegálnemu rybolovu. Taktiež musíme podporovať naďalej transparentnosť a podporovať e, úlohu organiz- regionálnych organizácií pre rybolov. Doteraz naša politika prinášala e, dobré výsledky. Mali by sme využívať čo najviac princípy našich dohôd a Myslím si, že by sme mali bojovať so zlými štandardami, ktoré majú niektorí a mali by sme sa snažiť chrániť životné prostredie. Myslím si, že musíme ísť príkladom a v tomto zmysle sa nesú aj pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila tejto správe. Ďakujem. Ferreira. Pán Ferreira, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, vonkajšia dimenzia spoločnej politiky rybárstva vykazuje veľa nedostatkov a je tam tiež veľa protirečení v, spolo, v spoločnej politike rybárstva. Musíme sa na to pozrieť kriticky, musíme sa pozrieť na konkrétne výsledky kriticky, tzv. partnerstva Viete, to sú nie tak veľmi partnerské prvky, pretože e, sú tu zapojené finančné transfery, kupujú sa určité práva, ktoré potom iní využívajú. Tieto krajiny e, e, nemajú možnosť tvoriť hodnoty nevytvárajú bohatstvo, nevytvárajú pracovné miesta, strácajú svoju suverenitu a nezávislosť. Politika rozvojovej pomoci Európskej únie tu zlyhala. Mali by sme e, lepšie spojiť túto vonkajšiu dimenziu. Pán Polčák ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na okraji môjho vystúpenia chcem oceniť, že Česká republika môže čerpať prostriedky e, z fondu. Chcem povedať, že aj minulý parlament sa zaoberal tým to je... touto dôležitou témou, teda dohodou o rybolove a, a správu e, prijal v 2012, kde sa píše, hlavným cieľom vonkajšej politike rybárstva musí byť zachovanie platných dohôd o rybárstve a hľadanie nových šancí v tretich krajinách. Parlament uznáva, pokiaľ lodstvo EÚ ukončí svoju činnosť v lovištiach e, mimo svoje územie, budú plavidlá rozdelené medzi iné krajiny a na základe iných kritérií. Ja si myslím, že to je otázka, na ktorú by sme mali reagovať, teda do akej miery takéto lovíšťa obsadia miesto nás iný. Pán Kun ako posledný. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nazdávam sa, že partnerské dohody Európskej únie s tretimi krajinami, teda väčšina z nich sú rozvojové krajiny, sú veľmi dôležité pre štáty samotné. Väčšinou ide rybolov, ktorý nie je dostatočne rozvinutý, väčšinou takého maloremeselníckého charakteru. je možné potom zlepšovať vlastnú flotilu, budú možnosť napríklad vytvoriť vlastné výrobne, ako to bolo v Mauretánsku alebo Maroku. Je dôležité, aby sa robili vedecké výskumy, či je to v Indickom oceáne, v Modrom tuniaku, alebo v Tichomorí, alebo v Afrike, alebo v vodách Atlantického oceána. Je dôležité, aby sme bojovali proti ilegálnemu rybárstvu, aby sme upozorňovali na to, ktorá krajina sa nedrží nariadení Organizácie spojených národov. Ja si myslím, že sme spravili dobrý začiatok, ktorý sa dá dobre kombinovať s rozvojovou politikou a že to môže predstavovať aj isté zvýšenie kvality. Ryby sú dobré, ale loviť sa môže iba to, čo dovolí tá, ktorá krajina. Sú tam konkrétne e, dohody, máme navigačný a družicový systém Galileo, takže sú tu identifikačné systémy na jednotlivých lodiach, takže nemám tu také úvahy, Pani kolegyna Engström, chcem vám vyjadriť môj kompliment. Je to veľmi dobrá správa, na ktorej ste pracovali, ktorú ste predložili. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani, panu komisárovi Velovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu. Veľmi si vážime túto správu týkajúcu sa vonkajšej dimenzie, ktorú pripravila pani správodajkyňa, ktorej ďakujeme. Odporúčania idú tým istým smerom, ako politika Európskej komisie uznáva, že dohoda o partnerstve prispieva k udržateľnému rybárstvu plne súhlasím s tým, že táto dohoda zohráva veľmi dôležitú úlohu pri globálnom obospodarovaní globálnych oceánov a rybárstva. Prispieva sa ku dosahovaní cieľov, ako je, ako je potravinová bezpečnosť. Musíme pomôcť rozvojovým krajinám, aby dokázali narábať so svojimi e, zdrojmi udržateľným spôsobom, čo je samozrejme dôležité pre živobytie obyvateľstva. Je to úspešný nástroj, ktorý integruje Eh, hospodárske aspekty SFP a ide to udržateľnosť, o zodpovednosť. Zdieľam vaše ciele, že by sme mali zabezpečiť ešte lepšiu konzistenciu medzi rybolovom a eh, politikou životného prostredia a s politikou eh, rozvojovej pomoci je tu priestor na zlepšenie, týka sa to napríklad e, našej e, sektoriálnej politiky. Je to veľmi efektívny nástroj, teda v tom zmysle, aby udržateľným spôsobom jednotlivé krajiny postupovali v rybárstve. Budeme pracovať na zlepšovaní tejto sektoriálnej podpory Budeme sa e, starať viac aj v našu regionálnu spoluprácu. Niektoré vaše odporúčania boli zahrnuté do môjho návrhu týkajúce sa udržateľného manažmentu e, vonkajších flotíl, teda flotíl, ktoré premávajú e, mimo našich brehov a teda vo vzdialených brehoch. Týka sa to tzv. E, súkromných licencií. Chcem e, spomenúť aj e, plavu týchto lodí pod cudzími vlajkami preto je dôležité zlepšiť e, e, manažment e, tejto problematiky. A napokon niekoľko slov týkajúce sa regionálnych manažmentských organizácií. Kľúčovým záujmom vytvoriť takéto orgány, kde sa zabezpečuje starostlivosť o jednotlivé populácie rýb Išlo mi o to, aby sme sa postarali aj o finančné príspevky, ktoré sú s tým spojené. Ďalej budeme zlepšovať výsledky vedy a naše rozhodovania by mali vychádzať z vedeckých výsledkov. Mali by sme stanoviť daný riadiaci rámec keď si zoberieme napríklad e, činnosť výboru, ktorý je zodpovedný za Atlantik, sami to nemôžeme dosiahnuť. Z toho dôvodu od začiatku môjho mandátu e, som oslovil kľúčových e, partnerov, aby napredovali v tejto oblasti. Ide nám o to, aby sme mali jasnejšie ustanovenia týkajúce sa spoločných podnikov. Mali by byť špecifické podmienky pri regulácii flotil, ktoré e, sa plavia po e, vzdialených brehoch. Zredokuje to možnosti zneužívania. Chcem vás ubezpečiť, že komisia sa zavezuje zlepšiť toto riadenie ako dôležitý prvok eh, obospadorovania oceánov. Chceme vytvoriť právny rámec, ktorý potrebujeme aby sme mali eh, manažment ako aj rámec tejto dohody o partnerstve, aby sme zabezpečili to, že populácia rýb sa bude obhospodarovať čo najtransparentnejším spôsobom. Teším sa, že budeme postupovať aj ďalej v duchu spolupráce. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán eh, komisár. Končím rozpravu a hlasovať budeme zajtra. No a teraz na našom programe máme jednominútové vystúpenia.